Pokračujeme správou Kramer, Európska stratégia pre dopravné technológie v zájme budúcej udržateľnej mobility Európy. A dovolte mi, aby som udelil slovo pánovi spravodajcovi. It's okay. Ah. Herr Präsident, liebe Kollegen! Pán predseda, vážne kolegyne a kolegovia, dovolte mi najskôr sa sriečne poďakovať eh, tieňovým spravodajcom. My sme veľmi dobre eh, spolupracovali, dosiahli sme veľmi dobrú, dobrý kompromis a dosiahli sme takisto veľkú väčšinu v eh, našom plene. Ide o výskum a inovácie v budúcej mobilite in Európy a eh, Európu pre, otvornú pre eh, mobilné dopravné stratégie. My sme si boli vedomí, že dotrajší systém je dostatočný a musí sa vylepšiť. Cieľom tejto správy je aby sme európsku politiku pre inovácie a výskum prepojili a odoladili s jej cieľmi, ako je boj s klimatickými zmenami. A ostatnými my nechceme e, dvojité, dvojitý výskum, pretože to sa deje veľmi čist, často my e, chceme, aby pre malé a stredné podniky bolo ľahšie dostať sa k európskym prostriedkom a chceme, aby sa posilnili cezhraničné projekty. Keď si zoberieme napríklad železničnú dopravu v Európe, tak to je, tak to je um, absolútny, a, a, absolútne posch, absolútna skládačka. Už viac ako 20 rokov pracujeme na samostatnom a spoločnom koncepte. A to stále sme to nedosta, nedosiahli. My potrebujeme zásadné inovácie, nie len technologické inovácie, ale musí sa zmeniť aj správanie sa ľudí a že to je možné Eh, vidíme na tom, že vlastnenie automobilu nie je zďaleka také dôležité ako v 50 60 rokoch, ale že je dôležité jeho využívanie. Ako to, môžeme, ako to môžeme urobiť? My nemôžeme vyberať len malý segment, napríklad pri elektromobilite. Elektroauto má totiž to výhodu len vtedy, keď je celý životný, jeho životný cyklus lepší ako stávajúcich aut. To znamená, že výroba, jeho prevádzka a recycling musí byť, musí byť um, výhodnejší ako uh, normálne auta. Tak, a to, je, tomu sa tak, to sa tak nedieje, tomu sa tak nestalo. Takže nás nezaujíma, ako sa tam dostaneme. Ja nie som inžiniera, mnohí z našich tieňových správdajcov takisto inžinieri nie sú. Ale dôležité je dosiahnuť tieto ciele nejakou cestou. My, tieto, my ako inštitúcia musíme byť vzorom. Naša vlastná mobilita sa musí uh, štrukturovať udržateľným spôsobom. My by sme chceli vytvoriť spoločnú databanku v Európskej únie s e, údajmi o spoločných projektoch. Takisto je dôležitá integrácia dopravných e, prevádzkovateľov cez, e, od cyklistov, chodcov a automobilových užívateľov tu, tu musíme e, skutočne zvýšiť efektívnosť. My máme e, široký konsenzus e, medzi zdravím a bezpečnosťou. Tento sa doteraz nerešpektoval v dostatočnej miere, čo musíme zmeniť. My sa veľmi tešíme, že sme mali širokú podporu, čo pred dvoma, troma rokmi ešte nebola tak, pretože železnice, ako vieme, ktoré sú pozitívne voči životnému prostrediu, majú len vtedy možnosť prežiť. Napríklad zistilo sa, že keď sa v e, keď doplníme, keď do, do budujeme e, nákladné vagóny, e, tak môžeme znížiť, znížiť hlučnosť takýchto vagónov a nebudeme musieť stavať e, protihlukové zábrany za niekoľko desiatok miliónov eur. Takže toto je cesta, ktorou musíme ísť. Ďakujem veľmi pekne. E, pán spravodajca, ja mám štyroch rečníkov. Začínam pánom Panky Erikom. E, Ďakujem pekne. Chcel by som zdôrazniť dva body a vyjadriť sa k ním stručne. Súhlasím s tým, aké je dôležité to, čo ste povedali, intermodálne úzly. E, Treba prepojiť mestské a mimomestské oblasti, znižovať znečistenie ovzdušia, elektroautobusy alebo aj e, bi, biodízlové, bioplynové e, e, dopravné prostriedky musia dostať prioritu. Správa takisto zdôrazňuje, že dopravné prostriedky by mali byť bezpečné a zdravé a spojené s pochybom ako bicykel alebo chôdza. Aj e, tieto by sme mali opäť vrátiť do e, miest. Ďakujem, pani Dančila. E, trvá udržateľná mobilita musí zohľadňovať aj rozdiely, ktoré jednoducho existujú v Európe, tak aby sme vytvorili fungujúci model v Európe. Treba e, podporovať aj mobilitu e, pracovných e, síl a zabezpečiť vyššiu kohéziu. Preto treba vytvárať aj medziregionálne prepojenia a cezhraničné prepojenia. Tie ešte nie sú postačujúce. A preto je potrebné, aby sa podporoval výskum a inovácia v oblasti mm, mobility. Na regionálnej úrovni by však mali padať e, potrebné rozhodnutia, mal by tam byť prístup k informáciám, aj prístup k európskym prostriedkom. Ďakujem pekne za pozornosť. Pani Bilbao. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za odvedenú prácu. Bolo to naozaj e, veľmi e, pekné spolupracovať s vami e, pri tejto správe. Je to naozaj kľúčová správa pre mobilitu v Európe. Išlo o to, aby sme zainteresovali aj používateľov, využívateľov, aj miestne samozprávy, aby sme vytvorili inteligentný európsky dopravný plán. Chceme mať zmenu e, správania. Tá je potrebná. E, územné samozprávy musia e, riešiť každý deň inovatívne dopravné problémy občania videli, že je možné zmeniť eh, správanie. Potrebujeme však eh, viac podporovať inovácie. Eh, tie však mm, sú potrebné robiť rýchlejšie, než je možné ich príjmať. Samozpráve tá by sa mala viac zasadzovať za mm, trojkolky, bicykle, elektromobily a iné inovatívne riešenia. Pán Ferreira. Ďakujem, pán predseda. Inovácia to je určite niečo dôležité, ako hovorí aj správa, e, preto aby sme to mali inteligentný dopravný systém, rýchly, trvalo udržateľný e, systém mobility, ale v 60 odsekoch tejto správy sa nespomína nič o skutočnosti, ktorá, e, ktorú máme v mnohých členských štátoch, skutočnosti, ktorá E, súvisí s veľmi e, silným zdanením verejnej dopravy. Je e, zaťažený 20 daní, znižila sa v ňom bezpečnosť, nie je taký rýchly, ani táto doprava nie je ani taká pravidelná. A teraz to súvisí s tým, že čoraz viac ľudí používa viac automobily a s tým sa zvyšuje e, energetická spotreba. To nemá nič spoločné s trvalou udržateľnosťou. Sú tu všetky tieto krásne odporúčania k trvalej udržateľnosti, ale treba urobiť niečo konkrétne pre e, našich obyvateľov. Takže je tu veľký rozpor. Ďakujem za pani a za eh, komisiu. Sa teraz vyjadri pani komisárka Redingová. Pán predseda komisia by chcela poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Kramerovi a výboru TRAN a eh, takisto eh, aj celému parlamentu za podporu nášho návrhu Európsky výskum a, a inovácie práve eh, posilniť v oblasti dopravy. Je to veľmi dôležité mm, aj pre eh, rast a zamestnanosť v Európe. Chcel by som vám tiež poďakovať za mnohé veľmi um, konkrétne odporúčania, návrhy. Komisia sa nimi bude zaoberať a určite mnohé z nich prevezme, pretože nám pomôžu venovať sa našim výzvam do roku 2020 e, a e, zlepšiť náš dopravný systém, aby bol efektívnejší, trvalo udržateľnejší a priateľskejší k užívateľom. Takže chceme mať veľmi konkrétne a e, efektívne návrhy, ktoré pretavíme do praxe. Ďakujem pekne, pani komisárka. A týmto sme ukončili um, túto rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o 12. Ďalším ehm, bodom je správa pani Kleva Kekuš o uh, implementácii a dopade odporu, uh, od, um, úprav v oblasti uh,